Ide o rozprávu o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracia a princípov právneho štátu. Máme k dispozícii jednu hodinu. Najprv budeme hovoriť o situácii v Južnej Afrike. Budeme hovoriť o masakre štrajkujúcich vojníkov. Ako prvo vystupí pani Dekajzer. Jedna minúta. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebola to tragédia, bola to masakra. A preto som chcela, aby sme ponechali tento nadpis, keď ide o 78 zranených a 34 e, mŕtvych baníkov, ktorí štrajkovali, tak ja to nazývam masakra. To, čo nám vadí, je, že ide o spriateľenú krajinu, ktorá naozaj intenzívne bojovala proti apartheidu a Južná Afrika donedávna bola istým modelom ale aj s priateľskými krajinami, s krajinami, ktoré sú vzorom. Treba jednoducho povedať pravdu a prezident Zuma to pochopil. E, vedie vyšetrovanie, ale nezačalo najšťastnejšie, pretože štrajkujúci banícia, ktorí sa bránili proti nepriateľným pracovným podmienkam, boli najskôr obvinení z vraždy. Takže začiatok nebol najšťastnejší, ale teraz je to už trošku lepšie. E, Európa však musí konať. Mm, mm, musíme konať v rámci našich vzťahov s africkými krajinami a musíme sa veľmi zblízka pozrieť na sociálnu zodpovednosť podnikov, ktoré pracujú, pôsobia v Afrike a preto sa cítime trošku zodpovední za to, čo sa stalo v Afrike. a Ako ďalší e, pani Vážení kolegovia, kolegyne, myslím, že všetci odsudíme takéto porušovanie ľudských práv a takéto násilie, ktoré pripomína najtemnejšie hodiny e, dejín Južnej Afriky. Južná Afrika sa často prezentuje ako vzorová demokracia, ale dnes má príležitosť e, dokázať, že vie uplatňovať zásadné e, princípy, čiže nestranné súdnictvo a e, rešpektovanie právneho štátu. Ja som teda rada, že sa začalo s vyšetrovaním a dúfam, že budú ozrejmené udalosti zo 16. augusta. Mám však pocit, že by bolo dobre odsúdiť využitie zákona tzv. spoločného cieľa, ktorý pochádza z obdobia apartheidu, pretože to naozaj iba kryštalizuje situáciu v Južnej Afrike. Využívanie e, nerastného bohatstva však ochudobňuje časť obyvateľstva. Toto obyvateľstvo má chuť e, zmeniť svoj život po konci apartheidu, ale ich situácia sa skôr iba zhoršuje a e, vzniká tu akýsi ekonomický apartheid. Čiže zdieľanie nerastných surovín je zásadnou otázkou na africkom kontinente. Nadnárodné koncerny musia konať zodpovedne aj v kontexte súčasných konfliktov konfliktov a preto Európa musí e, e, sa zasadzovať za iný ekonomický e, rozvoj, neťažiť nerastné suroviny bez nejakých environmentálnych a sociálnych reflexí. v Južnej Afrike, tak ako inde vo svete, demokracia neznamená iba slobodné voľby, ale aj viac sociálnej spravodlivosti. Ďakujem za pozornosť. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Ďakujem kolegovia. Ďalším rečníkom je pán Tenok. Máte na to jednu minútu. Nech sa páči, pán Tenok. Už sú 20 ročia od konca apartheidu a prvých demokratických volieb v Južnej Afrike. Táto Afrika naozaj sa rozvíja rýchlo. Je to veľké hospodárstvo a je tam bohaté bohatstvo nerastov, najmä z lata. Má vodcovskú úlohu v africkej politiky, nie ako Zimbabwe, jej sused. Ale táto, tento masaker ukazuje, aká nestabilita je v skutočnosti v krajine. Policajti nie sú náležite vyškolení, nemajú e, výstroj a také niečo ako vodné dielo by nemalo byť vo výstroji. Naša skupina ECR vyjadruje ľútosť z pozostalými a takisto s obeťami, Dúfajme, že vláda náležite vyšetrí túto vec. Julius Malema však e, využíva túto hroznú tragédiu, aby rozpútal protivládnu náladu, je naozaj hrozbou krehkej demokracie Južnej Afriky a stability celého regiónu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ som sa zmýlil. Ako ďalšia vystupuje pani eh, Meržet, minúta a pol. Že, že ne vais pas vous... Nebudem sa na vás hnevať, ale Gue výnimočne Uh, mali dostať slovo ako tretí. Koniec apartheidu a e, Nelson Mandela na poste prezidenta. To bola obrovská nádej pre celý svet, ale 15 rokov neskôr pre mnohých juhoafričanov e, emancipácia ešte nie je realitou. Po mnohých rokoch autarkie e, začala globalizácia v Južnej Afrike a snažili sa zapojiť do globalizovanej ekonomiky, ale za vysokú cenu viac ako 50 percent Afričanov si delia 8 bohatstva a 10 potom e, si delí 58 e, bohatstva krajiny. Áno, takže je tu ekonomický apartheid. Ale má to svoju cenu a letný, tohto letný štrajk v baniach s tisíckami čiernych aj bielých baníkov e, svedčí o tomto sociálnom zlyhaní. Polícia zakročila veľmi radikálne, desiatky e, zahynuli, to je nepriateľné a potom e, boli aj represálie voči baníkom. Policajné, e, pardon, politické orgány aj prezident odtedy našťastie začali konať, takže nás to teší a musíme žiadať, aby takýto postup pokračoval. Treba však pamätať na to, že to nie je izolovaná udalosť a za rok 2010 policajné násilie spôsobilo 80, 850 úmrtí. Mňa teší vyvážené uznesenie, o ktorom budeme hlasovať a dúfam, že pomôže e, dosiahnuť zmenu v tejto krajine. Ďakujem pekne, pani kolegyne. Ako ďalšie vystupí pán posol, 1 minút. Vážne pán predseda, som veľmi vďačný, že e, e, veľmi jasne sa vedrieme ohľadom tohto masákru, najmä pokiaľ ide o názov e, rozhodnutie. Pani e, Kaiser e, v rámci svojej politickej e, skupiny hovorila o presadení tohto názvu do, do názvu uznesenia. A nemali by sme klamať Južnú Afriku. Náš snemovne má spoločné stanovisko. Chceme podporovať Južnú Afriku. Pre nás je to veľmi dôležitý politický a hospodársky problém. Táto krajina veľmi trpela počas režimu e, apartheidu a sme všetci spolu zodpovední. Ale dnes musíme povedať, že demokracia a právny štát e, v, tomto, e, v tejto krajine nesme sa odborovať a ide, všetkým je jasné, že nejde o tragickú nehodu, ale pravdepodobne ide o systematické odborovanie demokracie a v tomto spočíva e, význam tohto uznesenia. Ďakujem pekne, pán Poselt. A napokon e, e, pani Oland. Štrajkujúci baníci. To znamená, že 16. augusta sa odohrala tragédia, zomreli ľudia na oboch stranách a africké úrady urobili hroznú chybu v úsudku. To potom viedlo k ďalšej eskalácii násilia, k demonstráciám a k tomu, že sa nedostali ku kompromisu. Štrajkujúci baníci sa obratili na súd a minulý týždeň sa firma Lonmin a odbory mienia dohodnúť na súde. Juhoafrická vláda musí však vykonať nezávislé vyšetrovanie úmrtí a nastoliť iný mechanizmus riešenia sporov v rámci medzi odbormi a zamestnávateľmi. Európska únia by mala pomáhať v boji proti e, nerovnosti tým, že sa nastolia normy v životnom prostredí a takisto pri vyjednávaní. Ďakujem. Teraz pán Kačmarek má slovo. Hovorí pán predsedajúci. Ťuknem, či sú zapnutí? Je to najrozvinutejšia africká krajina, Južná Afrika. E, je to naozaj osobitný prípad, môže pozitívne vplývať na susedné krajiny a taktiež je to výnimka spomedzi e, rozvinutých krajín, lebo je tu veľmi nebezpečná situácia už roky E, opúšťajú ľudia túto krajinu z bezpečnostných dôvodov, dokonca aj tí, ktorí v minulosti trveli apartheidom. Net pochybnosť o tom, že tieto tragické udalosti by mali donútiť orgány energeticky konať, nájsť e, vynikov, ale taktiež odstrániť štruktúrálne príčiny takéhoto prepuknutia násilia rozdiel medzi chudobnými a bohatými e, sa len prehlbil po e, apartheide. E, je jednoduché nájsť zodpovedných korupcia, chybajúce vhodné politiky, pokritectvo a taktiež tú hrozu populizmus a nacionalizmus, takže dúfam, že sa to nestane. Za socialistov pán Kešman na jednu minútu, nech sa páči, ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja súhlasím s pánom Tanakom, ktorý hovorí, že je to spletitá záležitosť. Ja bez váhania odsudzujem zabitie 43 baníkov. Naozaj je to zložitá situácia, pretože predtým sa odohrávali vraždy, útoky na policiu a bezpečnostné zložky a iných baníkov, takže treba byť opatrný, kým e, nastolíme nejaké závery. Prezident Zuma um, sa snaží o to, aby sa celá vec vyšetrila, ale veľmi dôležité, aby sme sa naozaj dostali k, ku koreňu týmto, týchto nepokojov. Sú tu sociálne príčiny, s ktorými sa treba vysporiadať. Takisto, ako pán Tenok správne povedal, musíme prispieť k tomu, aby sa zlepšili policajné kapacity v spolupráci so severo, prepáčte, s juhoafrickými partnermi. Ja si myslím, že slovo masaker v názve by sa nemalo vys- poskytovať, pretože to predosiela vyšetrovanie, súdne vyšetrovanie, je to subjektívne slovo, ktoré tam nemá čo robiť. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem. A teraz má slovo pán Paška za EFD. Pán predsedajúce, vážna pani komisárka, obrovská chudoba, veľké sociálno ekonomické rozdiely medzi veľkou väčšinou biedne žijúceho obyvateľstva a úzkou skupinou bohatých

E, odbormi, ale nie je to komplikované. Robotníci šli do štrajku, na ktorý mali právo, pretože boli podmienky nepriateľné a policia ich do nich začala strieľať. Polícia ako keby bola bezpečnostná zložka vlastníkov baní. Tento masaker bol vopred uvážený a poli- policajti jednoducho strieľali e, do ľudí. Myslím si, že zrada tých, ktorí bojovali v revolúcii proti apartheidu, sa týmto dovršila. Bývalý vedúci predstaviteľ e, politických e, síl je teraz hlavným predstaviteľom a akcionárom tejto strany. randy, ktoré sú menou v Afrike, odzrkadľujú obrovskú priepasť medzi eh, minimálnou plácou, ktorú dostávajú obyčajní ľudia a obrovskými sumami, ktoré dostávajú eh, eh, príslušníci elity. Mali by sme byť solidárni s hnutím robotníkov a aj s tými v Južnej Afrike. Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne. Teraz máme ešte troch ďalších rečníkov. Eh, vážna pán, vážna pán predseda, milí kolegovia, eh, mm, nasilné protesty, pri ktorých desiatky ľudí eh, zomreli, takisto aj stret medzi policajtmi a štrajkujúcimi v Amerikáne, pri ktorom sa zabilo 34 ľudí a viacerí boli zračení, sú najkrvavejšími udalostiami, odkedy sa skončil apartheid, apartheid v Južnej Afrike. A mali by sme túto e, eskaláciu nasilia odsúdiť je to výsledkom e, veľkých sociálnych rozdielov v tejto krajine a e, treba sa vysporiadať s príčinami treba e, zabezpečiť lepšie e, riadenie kríz zo strany e, bezpečnostných zložiek. Títo zložky by mali konať transparentne a nezaujato. A takisto aj strata legitimity stále hovorí o tom, že je to obava z korupcie. Juhoafrická vláda by mala urobiť kroky, Eh, aby predovšetkým eh, bojovala proti eh, hlavným príčinám lepšie vzdelávania, lepšie rámcové podmienky pri riešení sociálnych problémov. Toto je v súčasnosti je predmetom príčinou na to, aby sme podporili svojich partnerov z Južnej Afriky. Ďakujem pekne. A teraz v mene socialistov Pán Fonsári, um, najnovšie udalosti v Marikane sa nemajú vnímať eh, ako izolovaná udalosť. Nie je to iba dedičstvom kolonializmu alebo apartheidu, je to symptomom eh, eh, veľkého sklamania a nespokojnosti. A mali by sme vyzvať vedúcich predstaviteľov Južnej Afriky k tomu, aby si splnili svoje sluby, ktoré dali voči e, vlastnému ľudu, aby urobili všetko e, možné na zredukovanie sociálnych rozdielov. E, poznáme, aké sú slabé stránky Južnej Afriky. To je chudoba, chybujúci inkluzívny rast, nezamestnanosť a podobne. Južná Afrika by mala E, e, e, urobiť väčší dôraz na uplatnenie náležitej politiky, tak ako o tom povedal prezident Svetovej banky počas nedávnej návštevy Južnej Afriky. Ďakujem pekne, pán Preda. Uh, Vážení kolegovia, tak ako ostatní, aj mňa znepokojuje situácia v Južnej Afrike. Taktiež odsudzujem, ako zakročila policia proti banníkom. My samozrejme rešpektujeme odborové práva baníkov, ale neviem, či náhodou eh, sa nedostali títo baníci do pasce pasce z nejakého politického lídra, ktorý sa teraz snaží vyťažiť z toho e, nepokoja. Boli výzvy na demonstrácie. Ja myslím, že to podnecuje násilie. Včera dokonca vystúpil pred baníkov pred baníkami bol vyhlásený núdzový stav dokonca v rámci juhoafrickej armády a táto situácia nás nepokojuje. Ja dúfam, že v konečnom dôsledku e, verejné blaho a nie nejakého jednotlivca bude mať prevahu. Ďakujem. Teraz budeme v spontánnej rozprave. Teraz dostane slovo pán Kelly. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ako už povedali predrečníci, je to hrozná tragédia 43 baníkov e, je zabitých podľa policie a na druhej strane sú tiež straty. Je dosť zložité urobiť prechod medzi kultúrnym násilím a demokraciou. A z tohto dôvodu by sme sa mali na veci pozerať vo svetle toho, ako sa pozeráme na veci v iných krajinách. Všetok ľudský život je posvetný a nikto nesmie siahnuť na život druhého a ak sa tak stane, treba to odsúdiť. Sú tu tri veci. Európska únia môže pomôcť vláde zabezpečovať, aby bohatstvo, nerastné bohatstvo Afriky bolo distribuované spravodlivým spôsobom. Druhá vec, môžeme vyvinúť tlak na podnikateľské prostredie, aby firmy, ktoré podnikajú v Južnej Afrike, si vzali za svoju spoločenskú zodpovednosť a takisto vedenie odborov by mohlo pomôcť rivalským odborom, aby vykonávali svoju prácu podľa medzinárodných štandardov. Ďakujem za priestor. Ďakujem vám. A teraz má slovo pani Korina Krecu, minútu a pol. To, čo sa stalo v Marikane, to je naozaj e, prejav najväčšieho násilia od konca apartheidu. E, treba zanalizovať e, sociálnu situáciu v tejto krajine. Myslím si, že spustené vyšetrenie sa musí predovšetkým týkať e, konania polície, pretože policia začala e, násilne strieľať. Mnohí baníci boli obvinení z vraždy. Pritom e, žiadame teda objektívne vyšetrovanie, pretože inak e, môže násilie prepuknúť ešte raz. E, Národnej africkej rade chceme odkázať, aby sa snažili zlepšiť životnú situáciu všetkých obyvateľov v Afrike. Ďakujem pekne a teraz ešte pani Jetermaki. Etelä-Afrikasta kantautuneet uutiset elokuussa tie správy, ktoré prichádzajú z Južnej Afriky, e, ktoré prichádzali e, v auguste ohľadom e, vraždy baníkov. Je to veľmi alarmujúce. Ako je takéto niečo možné, aby počas štrajku pokojného zhromaždenia sa to skončilo streľbou policajtov na štrajkujúcich? Mám určité pochybnosti, či naozaj ide o správnu správu, e, pretože doteraz e, sme vývoj v krajine hodnotili viac menej pozitívne. Čo by sa dalo v tejto e, veci urobiť? Myslím si, že Európska únia by sa mala postarať o tom, aby sme na túto tému zabezpečili hĺbkové vyšetrenie týchto udalností. Mali by sme požadovať e, aj zo strany pani Eštanovej. Mali by sme e, ponúknuť pomoc zameranú na vylepšenie pracovných podmienok a takisto pomoc pri zistení e, riešení. Ďakujem pekne. A teraz pani Vasiliu v mene komisie. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ctení poslanci. Vysoká predstaviteľka podpredsednička komisie Ashtonova navštívila Južnú Afriku e, iba niekoľko dní po tragických udalostiach na bani e, Kana. To sa dotýka nie len Južnej Afriky. Ľudia po celom svete pozorne sledujú dramatický vývoj udalostí. Vyjadrujeme e, sústrasť v súvislosti so stratou ľudských životov. Pani Estonová veľmi podrobne prediskutovala túto situáciu s tými predstaviteľmi Južnej Afriky, s ktorými sa stretla, vrátane e, s ministrom e, zahraničia, ako aj e, s doktorom Zumom, ministrom zahraničia a mm, mm, mm, vedúcim predstaviteľom Južnej Afriky. Vítame ustanovenia prezidentom republiky e, e, e, vyšetrovacej komisie, ako aj medzirezortného výboru, ktorý sa má zapodívať následkami vražd na bane Amerikána. Pani Estonova taktiež povedala našim juhoafrickým partnerom, že Únia bude veľmi pozorovať pozorne sledovať postup a zistenia tejto komisie. Komisia, ktorú ustanovil prezident eh, Zuma eh, bude mať na čele eh, bývalého predsedu odvolacieho súdu. Medzirezortný výbor, ktorý tiež ustanovil prezident Zuma, poskytuje pomoc a podporu pozostalým a sa snaží nájsť riešenie E, e, situ- nestabilnej situácie v ťažovnom priemysle. Bolo by nesprávne špekulovať a snažiť sa prejudikovať e, zistenia vyšetrovacej komisie, ale podľa nášho názoru je veľmi dôležité, aby sme preskúmali podstatné príčiny a podmienky týchto udalostí. Ďakujem veľmi pekne. Dostal som 6 e, návrhov uznesení. Ukončujeme rozpravu a hlasovanie sa e, začne po ukončení e, celej rozpravy.